Good morning, please take your seats. Dobré ráno, prosím, zaujímite svoje miesta. Teším sa, že sa stretávame v takúto historickú chvíľu, v historický deň. Máme spoločnú schôzu s výborom LIBE Ide o smernicu PIF. Drahý Klad Moráš, vítam ťa tu. Je to teda dôležitý deň. Vítam prabodajcu pána López Aguilara. Ja som bola zopovedaná tú tému vo výbore pre rozpočtovú kontrolu. Takže toľko som chcela povedať na úvod a dala by som teraz slovo spolupracatovi. Pán Moráš, chcete vystúpiť? Nech sa páči. Ďakujem pekne, stručne. Pán López Aguilar pracoval na tejto téme. Chcem sa mu poďakovať v mene oboch výborov. Spolupráca bola naozaj výborná. A teraz dám slovo pánovi Aguilarovi. Nech sa páči. Thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. Dobré ráno, pani Gresle, pani spolupredsedkynia, spoluspravodajkynia. Áno, naozaj je to téma veľmi dôležitá a je tá dôležitá chvíľa z hľadiska tejto témy, ide o smernicu PIF, ktorá má byť napomocná v boji proti podvodom zameraným na finančné záujmy Európskej únie. Je to dôležitá téma, ide o európske trestné právo, že samotnou povahou ide o naozaj e, takú ilustráciu významu oblasti spoločnej oblasti spoločného priestoru spravodlivosti a práva, čiže Európsky parlament sa stával legislatorom už v oblasti trestného práva. To je dôležitá vec, pretože je to tradične oblasť, kde členské štáty naozaj si uzurpovali dlhodobo výlučné právo s argumentom národnej suverenity. Komplikované je to aj preto, lebo Európsky parlament trval na tom, že DPH, že DPH musí byť súčasťou pôsobnosti tejto smernice, keďže je to skutočný finančný zdroj EÚ. Preto sme takmer 4 roky rokovali na túto tému. Každopádne viac ako 3 roky to bolo. S tým, že úrad európskeho prokurátora musí byť spustený, že toto je nevyhnutné, aby mohol byť e, tento úrad spustený bez PIF, si európskeho prokurátora nevieme predstaviť pretože práve e, táto legislatíva stanovuje aj kompetencie Európskeho prokurátora. Takže v takomto kontexte je to potrebné vnímať. Takže vrátanie podvodov na DPH vo vedom obstarávaní, minimálne, maximálne sankcie za takéto trestné činy a tiež časové lehoty, napríklad lehota na premlčanie a tak ďalej. Takže stručne by som sa viedol k jednotlivým bodom. Takže poprvé podvody v oblasti DPH. To bolo najkontroverznejšie, pretože sme chceli, aby DPH do tejto smernice spadala. Chceli sme, aby DPH spadala do tejto smernice, aby sme skoncovali cez zaničenými podvodmi v oblasti DPH. To bola naozaj jedna z kľúčových priorít. A bolo to dosť kontroverzné pre členské štáty, ktoré trvali na tom, že to spadá do pravomocí národných daňových orgánov. My sme trvali na tom, že DPH je aj európskym zdrojom, čiže po rokovaniach a rokovaniach v trialógoch sme sa dopracovali k dohode, podľa ktorej členské štáty súhlasili s tým, že, VA, že DPH do výšky 10 miliónov eur bude v tejto smernici, pokiaľ sa to týka dvoch alebo viacej členských štátov. 3 milióny eur, to je suma, ktorá je dosť vysoká. Napriek tomu mám pocit, že mnohé podvody cezhraničného charakteru v oblasti DPH sa týkajú sum nad 10 miliónov a teda, že prokurátor, európsky prokurátor bude mať naozaj e, mnoho práce v súvislosti e, s, e, touto, s týmto stanoveným eurolimitom. S pani Gresle sme naozaj bojovali za to, aby komisia pri implementačnej správe tieto otázky zohľadnila. A potom otázka minimálnych a maximálnych sankcií. Kompromis zahrania minimálne a maximálne sankcie, 4 roky odňatie slobody v prípade sum nad 100 tisíc eur. Takže minimálne maximálne sankcie záväzne pre všetky členské štáty. A potom posledná vec, premlčanie absolútna harmonizácia nebola realistická, preto sme sa dohodli na normálnej bežnej promčasovej lehote v dĺžke 5 rokov vo všetkých členských štátoch pre zločiny stanovené v tejto smernici, ale tiež sme sa dohodli e, na znižení na 3 roky v prípade, kedy sa za okolností prerušuje premočacia lehota podľa práva členských štátov. Takže ten deal možno nie je dokonalý, ale je dostatočne uspokojivý. Ten deal je teda kompromisom, možno neúplne uspokojivý, ale postačujúci. A trvám na tom, aby ste to vnímali ako základ, trestnoprávny základ pre vytvorenie Európskeho úradu verejného prokurátora. My sme tento deal potvrdili hlasovaním, tak to, to teraz urobíme s cieľom uzavrieť dohodu v druhom čítaní. Musíme teda podporiť v správe konečný text rady, ktorý odráža dohodu medzi radou a parlamentom. Takže dovolte, by som sa poďakoval všetkým tieňovým spravodajcom a všetkým hlavným politickým skupinám, že podporili tento kompromis a že naozaj tvrdo pracovali na jeho dosiahnutí. My, spoluspravodajcovia, teda pani Gresla a ja, sme samozrejme aj k dispozícii, aby sme e, sa ďalej e, mohli zhovárať o e, podmienkách tohto kompromisu. To je všetko z mojej strany, pani predsednička. Áno, ďakujem pekne. Ak sa nikto ďalší nehlasí o slovo, tak navrhujem ísť hlasovať. Nie, nie takto? Čiže ako budeme postupovať? Pýta sa predsednička. Prepačte, takže žiadne hlasovanie, my len berieme na vedomie ten návrh. Alebo ako to spravíme, pán predseda Moraes? Kolegyne, kolegovia, pozmeňovacie návrhy do 6. júna o 14.00 predkladajte a hlasovať sa bude 15. júna v Štrásburgu. Takže ďakujem pekne kolegom a ďakujem za spoluprácu medzi výbormi. Ďakujem pekne pani predsednička. Dobre, v bode rôzna nemáme nikoho prihláseného, čiže končíme spoločnú schod s výborom Líbe. Vidíme sa znova 15. júna na tom spomínanom hlasovaní. Ďakujem pekne.